pripomienky, odošlem návrhy uznesenia, ktoré sme práve schválili príslušným inštitúciám. Táto plenárna schôdza Európskeho parlamentu je teraz odročená a e, teším sa na ďalšie stretnutie.